Kolegovia, ak ste pripravení, môžeme začať. Pani Blinkivičiute je pripravená, aby sme pokračovali. Takže, toto je spoločné zasadnutie LIBE a FAM o prístupení e, k dohovoru Rady Európy e, o predchádzaní a potlačaní násilia proti e, ženám a domácemu násiliu. Takže mám tu pani Plinkeviči, to je spolupredsedkyňu z výboru FAM a vítam aj kolegov z výboru FAM. Takže prístupme k hlasovaniu. Všetci ste pripravení. Kompromis 1. Takže členovia výboru FAM, všetko je elektronické. Súhlasíte? Dobre? Takže tlačidla. E, ruky nedvíhajte. Máte svoje hlasovacie kartičky? Dobre, preveríme si. Preveríme si, je tu niekto z výborov FAM, kto nemá hlasovaciu kartu? Je tu niekto z FAM, kto nemá hlasovaciu kartu? Viem, že z Líbe všetci majú kartičky, hlasovacie karty. Máte všetci? Prosím, hovorte teraz, e, alebo už e, prestúpime k hlasovaniu. Dobre, poďme hlasovať, všetci majú hlasovacie kartičky. Takže kompromis 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválne. 190. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 2A. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Koniec hlasovania. Schválené pozmeňovací návrh 203, to je doplnok 203. Otváram hlasovanie. Takže budeme o tom hlasovať. Hlasujeme o tom doplnku. Áno, áno. Prečo všetci hovoríte, že nie? Ale áno. Takže sme hlasovali o tom doplnku. Neviem, čo sa to tu deje. Ospravedlňujem sa za to, čo sa tu deje. Neviem, čo sa to tu deje. Koniec hlasovania. Och, joj. Takže, schválené. 2, 4, 0. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. E, kompromis 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 3, 213. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 9a. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Pozmeňovací návrh 252. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Takže môžeme toto unblock. 253 až 251 unblock. Nie, nedá sa. Dobre, takže 253. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania zamietnuté. 2, 5, 4, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Takisto zamietnuté. 2, 5, 1, otváram hlasovanie. Asi zamietnuté, predpokladám. Koniec hlasovania. A je to zamietnuté. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 13. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 14. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania schválené. 283. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 284. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 291. Koniec hlasovania. Schváľuje sa kompromisný návrh 16. Koniec hlasovania. Príjma sa 298. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 302. Končím hlasovanie. Príjma sa. 303 a 307 identické pozmeňujúce návrhy. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 305 a 306 identické. Končím hlasovanie. Zamietajú sa. 309 a 302 identické. Pardon, 312 identické. Zatváram hlasovanie. Zamietajú sa. 3 110 Končím hlasovanie. Zamieta sa. 311. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 313. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 314, prvá časť. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Príjma sa druhá časť. Konec hlasovania. Príjma sa. 315. Končím hlasovanie. Príjma sa. 408. Prvá časť. E, príjma sa. E, druhá časť. Končím. Príjma sa. 316. Končím hlasovanie. Príjma sa. 317 ústny pozmeňujúci návrh. Končím hlasovanie. Tiež sa príjma. Teraz citácia úvodná stanovenie. Prvý blok. Končím hlasovanie. Príjma sa. Blokové hlasovania 2. Končím hlasovanie. Zamietá sa. Kompromisný návrh číslo 3 úvodné ustanovenia. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromisný návrh 1. Končím hlasovanie. Príjma sa 66. Končím hlasovanie. Príjma sa 72. EPP požiadala, e, aby sa hlasovala po častiach. Prvá časť. Končím. Schválené. Druhá časť. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 73. Končím hlasovanie. Príjma sa. 100. Končím hlasovanie. Príjma sa. 75. Končím hlasovanie. Zamietá sa. 76. Končím hlasovanie. Príjima sa kompromisný návrh 2, úvodné ustanovenie. Končím hlasovanie. Príjima sa 84. Končím hlasovanie. Príjima sa 85. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 98. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromisný návrh 4. Úvodné ustanovenie. Končím. Svalie sa. 102. Končím hlasovanie. Príjma sa 103. Prepačte, to sa zamietlo. 103. Končím hlasovanie. Príjma sa 104. Končím hlasovanie. Zamietá sa Kompromisný návrh 5. Úvodné ustanovenie. Končím. Príjma sa kompromisný návrh 7. Úvodné ustanovenie. Končím. Príjma sa. 117. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromisný návrh 6, úvodné stanovenie. Končím. Príjma sa 121. Končím hlasovanie. Príjma sa 122. Končím. Zamieta sa. 124, 143, 190, 183 identické. Končím. Príjma sa kompromisný návrh 8 úvodné ustanovenia. Končím. Príjma sa 133. Končím hlasovanie. Príjma sa 134. Končím hlasovanie. Príjma sa 136. Končím. Príjma sa 137. Nech sa páči. Končím. Príjma sa 138. Končím hlasovanie. Príjma sa 139. Končím hlasovanie. Príjma sa 141. časť. Končím hlasovanie. Schvaluje sa. Druhá časť. Končím. Príjma sa kompromisné návrh 9 úvodné ustanovenia. Končím. Príjma sa 148. Končím. Príjma sa. 156. Zatváram hlasovanie. 156. 157. Je to schválené. 120, 157. Konec hlasovania. Príjma sa. 158. Konec hlasovania. Príjma sa kompromisný návrh 10 úvodného stanovenia. Končím hlasovanie. Príjma sa 168. Končím hlasovanie. Príjma sa 170. Končím hlasovanie. Zamieta sa 171. Končím hlasovanie. Zamieta sa 172. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 173. Končím hlasovanie. Pán Engel, pani Lenard, možno, že sa prestanete eh, sa baviť. Je to vážna vec. Eh, ospravedlňujem sa menej členov EPP. 174. Сто семьдесят четыре. Všetci ste hlasovali, koniec hlasovania, zameta sa. Sústredte sa proti, prosím, 175. Koniec hlasovania, zameta sa. Kompromisný návrh 11, úvodné ustanovenie. Koniec hlasovania. Príjma sa. 181. Koniec hlasovania. Ešte pred záverečným hlasovaním e, musím sa ospravedlniť pred podpredsedničkou. Nepovedali sme, e, kde sú spravodajkyne. Ďakujem Kristín e, Bonifaj a Anne-Marie ktorí sú spolupravodajkyne. Nespomenul som ich a rád by som sa im poďakoval. Ďakujem pretože samozrejme, keď eh, urobíme záverečné mm, hlasovanie, každý odíde. Preto som to chcel povedať ešte pred záverečným hlasovaním. A teraz môžeme hlasovať záverečné hlasovania menovité. Nech sa páči. A teraz budete môcť odísť. Končím hlasovanie. Je to schválené 58 za, 12 proti a 4 sa zdržali. Blahoželám spolu s provodajcom. Ďakujem eh, pani spolupredsedničke z výboru FAM. Ďakujem pekne kolegovia. Pani Záborská, chceli ste niečo povedať? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán predseda podľa pravila 58 a 4 rade by som predložila menšinové stanovisko k tomuto hlasovaniu. Zároveň eh, chcem požiadať, aby sa to urobilo formou eh, písomného vyhlásenia, ktoré predložím na sekretariat. Ďakujem veľmi pekne. Pán Jurek, aj vy máte niečo podobné? A ja predložím svoje písomné stanovisko. Ďakujem. Thank you. Thank you, colleagues. Have a good... Ďakujem kolegovia. Parajem vám pekné leto, ak sa už viac neuvidíme.